bude pokračovať do jednej a potom od tretej do piatej. A to podľa programu, ktorý bol zverejnený v dokumente pre